get started. Yeah, yeah, Hello everybody. Dobré ráno prajem všetkým. Vitajte. Have to finish the agenda of... Musím dokončiť uh, toto, túto schôdzu EMPL začíname zaujímavou témou a to je posúdenie návrhu uznesenia o strategii EÚ pre osoby s zdravotným postihnutím po roku 2020. Najprv by som chcela povedať niekoľko slov. Súčasná stratégia pre zdravotne postihnuté osoby vyprší tohto roku, ako všetci viete. A máme príležitosť zaslať jasný signál komisii, že treba napraviť to, čo eh, pokazilo a implementačná správa poukázala na obrovské rozdiely medzi tým, ako členské štáty sa starajú o osoby so zdravotným postihnutím. Pravdepodobne viete, že iba pred pár dňami boli, bol, došlo k eh, veľkým tragické eh, udalosti v Českom zariadení, kde zomrelo 8 ľudí v požiari eh, v Českej republike aj keď eh, česká ombudsmanka opätovne, opatovane poukazovala na riziko v tejto inštitúcii, nikto nič ne, nerobil a toto je výsledok, 8 ľudí zomrelo v zariadení pre mentálne, zra, mentálne postihnuté osoby a táto smutná udalosť je ďalším potvrdením toho, že inštitúcie, ktoré sa starajú o dlhodobých pacientov, nie sú schopné pre starostlivosť o, o dlhodobu a nevedia zabezpečiť bezpečnosť svojich rezidentov a to by nemalo by byť iba na papieri. Táto deinstitucionalizácia nemôžeme mať e, poskytovateľov starostlivosti, ktorí majú 50 e, kde majú 50 ľudí s mentálnymi chorobami. Ďalších 35 ľudí bolo zranených e, pri tomto požiari, takže viete si predstaviť, že čo sa tam dialo za tými stenami, za múrmi tohto zariadenia. Nebol tam nikto, kto by túto situáciu e, zvládal napriek všetkým varovaniam. Ďalšia stratégia nemôže byť iba kus papiera pre členské štáty aby to založili do šuflíka a ignorovali. Súčasná stratégia nemá strategický prístup, tiež nemá dostatok usmernení pre národnú úroveň a žiadnu výmenu dobrých eh, skúseností medzi členskými štátmi. Čo je veľmi dôležité v našej práci, je kritis, kritizovať, kritizovať to, že eh, dohovor OSN nie je dostatočne implementovaný vo všetkých politikách EÚ Máme tu OSN dohovor a nie je to implementované v stratégiách EÚ. Veľmi ťažko sa to hovorí, že keď chceme budovať naozaj sociálnu Európu a snažíme sa pomáhať eh, sociálnej EÚ, kde nikoho nesmieme eh, nechať eh, na pospas, sme neuplatňovali dohovor OSN do našich vlastných politík. Potom samotná úroveň EÚ poskytuje odporúčania členským štátom, ktoré naďalej ignorujú to, túto situáciu a preto to nefunguje v konečnom dôsledku pre tých najzraniteľnejších a to sú tí, ktorí sú, to sú osoby so zdravotným postihnutím. Príklad premárnenej príležitosti je práve ten e, akt dostupnosti, ktorý mal veľmi obmedzený rozsah pôsobnosti. Európske fondy niekedy už podporujú eh, inštitúcie, kde sa poskytuje starostlivosť, ale však eh, sú veľmi slabo koordinované a majú niekedy ešte aj horší účinok. Čiže EÚ neimplementuje dohovor, členské štáty to neimplementujú ani potom doma, ktoré pochádzajú z najvyššej úrovne, ale ale všetky členské štáty tie peniaze používajú, čerpajú a nie je dostatočná kontrola toho, ako sa používajú tie peniaze, na čo ich používajú. Po 15 rokoch členské štáty EÚ využívajú fondy stále. Máme poskytovateľov starostlivosti, ktoré sú obrovské, majú množstvo ľudí s zdravotným postihnutím za veľmi zlých podmienok. Ako je toto možné? Musíme začať merať výsledky, nie len výstupy z hľadiska toho, koľko peniazy sa použilo na projekty, ale aké sú výsledky reálne. A v uznesení e, som zdôraznila, že nová stratégia pre osoby s otvoreným postupom musí mať jasné, ambiciozne ciele, aj implementovateľné ciele a nie len že tie členské štáty, ktoré neplnia sporúčania, ktoré sú veľmi konkrétne z EÚ, musí byť určitá e, hranica toho, ako, za akých podmienok sa používajú alebo čerpajú EÚ peniaze. Musíme jednoducho dať koniec tej, alebo odpoveď na otázku, že čo sa stane, keď ja ako vláda členského štátu sa o toto nestaram, tak na to jednoducho musí byť odpoveď adekvátny rozpočet, a dobrý, e, dobré zdroje, dobrý mechanizmus. Presne musíme vedieť, aká je situácia v členských štátoch. Buďme ambiciozní a vyzvime komisiu, aby e, neopustila našich občanov so zdravotným postihnutím, pretože to sú naozaj tí, ktorých nemôžeme nechať na pospas osudu. Teraz budeme mať e, stručnú výmenu názorov, ak mi dovolíte aj spolu sponzorov. Prvý, ktorý zastupuje EPP, bude pán, pán Kim, Kimoropoulos. <laughs> No, prepačte vaše. No. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za to, že ste mojej skupine dali túto možnosť. Ja budem hovoriť po grecky. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συζητάμε αυτό το ψήφισμα. Som veľmi rád, že tu dnes diskutujeme o tomto uznesení, pani predsedajúca. Myslím si, že, táto, že tu veľmi, s týmto návrhom uznesenia ste urobili veľmi dobrú prácu, pretože do veľkej miery od, odráža to, o čom sme hovorili už aj na plenárke v decembri. Týka sa to vlastne tej otázky na ústne zodpovedanie. ktorú iniciovalo EPP. Nie je to nič kontroverzné a myslím si, že podarilo by sa nám e, pracovať aj medzi jednotlivými, alebo spolupracovať s ostatnými politickými skupinami aj na príprave pozmeňujúcich návrhov a keď sa nám to podarí, tak to bude dobre pre všetkých a všetko bude v v prospech osôb so zdravotným postihnutím a ja mám len také tri návrhy. Predovšetkým musíme byť veľmi opatrní, aby sa z toho neurobil nejaký veľmi taký dlhý zoznam alebo nejaký taký list Ježiškovi, ktorý potom nakoniec stratí svoj ten účinok, kde toho bude priveľa, tak ako povedala aj pani eh, koša. Čím to bude kratšie, tým to bude lepšie, nech to bude stručné, hutné, pretože potom to bude účinnejšie. A keď sú niektoré pozmeňujúce návrhy, e, aby, aby musíme dať pozor na to, aby niektoré pozmeňujúce nezriedili tú, tú, ten cieľ. A tiež po druhé musíme to napísať tak, aby aj komisia pochopila, že o čo nám ide a musíme tým pádom jasne vyjadriť, že o čo nám ide a čo chceme dosiahnuť za najbližších 5 rokov. Nuž, e, my už máme ten e, Accessibility Act a už takisto ten sa dostal do určitého mainstreamu určitým spôsobom. A však e, zatiaľ to, to nie je niečo, čo sa urobí raz a už to je navždy. Musíme to naďalej monitorovať, sledovať, ako sa veci vyvíjajú, ako sa veci dodržiavajú a sledujú. A mali by sme sa taktiež sústrediť aj na určité veci, ako je napríklad zamestnateľnosť, e, určité stimuly pre zamestnanosť osôb s postihnutím, tak vo verejnom sektore, ako aj v súkromnom sektore. E, zabezpečiť rekvalifikácia alebo vzdelávanie takisto posúdiť, ako by sa dala zaviesť, nová techn- zaviesť nové technológie do života osob so zdravotným postihnutím, čo by im mohlo pomôcť e, v ich osude. Myslím si, dnes žijeme v časoch, kedy sa zvyšuje povedomie. Veľa už sa udialo, nezačíname od nuly ale ešte stále je obrovský priestor na zlepšenie. Taktiež aj potrebujeme vlastne získať aj tých, ktorí nie sú veľmi nadšení z tejto oblasti alebo nepovažujú za dôležitú, aj tých musíme získať. Tak aby, aby, sa, aby, sa, aby to pomohlo týmto osobám, aby neboli len závislé od rôznych dávok a pomoci, ale aby mohli trošku byť nezávislí, trošku si mohli aj sami pomôcť, aby sa im zlepšil, zlepšila kvalita života. A myslím si, že mohli by sme sa sústrediť aj na určité napríklad skupiny, konkrétne napríklad ženy so zdravotným postihnutím, ako aj povedala pani eh, Stares. Takže s týmito pozmeňujúcimi návrhmi budeme sa vlastne snažiť toto dosiahnuť a e, verím, že pozmeňujúce návrhy zlepšia text a pridajú trošku viac detailov a budeme sa tešiť aj na celú, celý harmonogram. Ďakujem. Teraz nasleduje pán Ankel. Vo svojom, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vy ste vo svojom úvode správne povedali, aké dôležitá je táto téma, takže ďakujem pekne, aj ste uviedli, aké výzvy tu máme. Ja by som chcel začať tým, chcem pripomenúť, že v Európe máme 80 miliónov osob so zdravotným postihnutím, z ktorých je 46 miliónov žien. A chcel by som ešte pripomenúť, že v 2017 Európsky parlament prijal veľkou väčšinou správu o stratégii pre 2010 až 2020 pre osoby so zdravotným postihnutím, čo bolo dobrý základ pre prácu, ktorú ste prezentovali a my sme v tomto návrhu ocenili, že obsahuje všetky prvky, ktoré prišli priamo z, z vyhodnotenia OSN z roku 2017. Takže ja oceňujem, že e, táto správa sa týka Ehm, takej úplnej revízie všetkých eh, politik EÚ, ehm, aby sme implementovali dohovor OSN. Tiež eh, sa volá po kontinu, kontinuálnom monitorovaní implementácie. Potrebujeme získať lepšie údaje. Včera sme mali aj možnosť aj s pánom Mrsim eh, riešiť túto tému. Taktiež je dobré, aby sme zvoraznili potrebu zabezpečiť IUNCIPD a musíme zabezpečiť to, aby žiadne peniaze e, nešli len na e, rekonštrukcie budov. Taktiež musíme aj zabezpečiť ratifikáciu e, protokolu OSN, ktorý už ratifikovalo 22 členských štátov za SAD by, by sme chceli ísť trochu aj ďalej a chceli by sme konkrétne návrhy uviesť. Dôležité, aby sme harmonizovali aj defini- aby sme mali harmonizovanú definíciu toho zdravotného postihnutia na EU úrovni a k tomu je dôležité mať príslušný príjem, je tiež využiť európske fondy pre sociálnu inklúziu, nemôžeme využiť žiadne prostriedky na nejakú infraštruktúru, ktorá nie je dostatočne, nezabezpečuje dostupnosť e, alebo prístupnosť pre osoby aj so zdravotným postihnutím a myslím si, že čo je dôležité, je tu tiež potreba eh, parkovaciu kartu pre z, z osoby so zdravotným postihnutím, aj takú kartu celkovo, mm, že to je osoba ZTP vo svojej práci ako spoluspravodajca budem sledovať odporúčania, ktoré sme dostali aj občianskej spoločnosti. Musíme voči nim veľmi otvorení. Mám veľmi dobrú spoluprácu aj s kolegami zo skupiny a som si istý, že budeme mať dobrú spoluprácu tu aj so spoluspravodajcami z iných politických skupín a som si istý, že vyšleme jasný, silný signál komisii. A týmto končím. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz mám za Renew pani Maxovú, ona tu ju nevidím. Pani Brune, môžete hovoriť za ňu, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ja budem hovoriť po francúzsky. Takže táto téma je pre nás um, veľkou témou. a potrebujeme je dôležité pre osoby so zdravotným postihnutím zlepšiť možnosť účasti na pracovnom trhu a uvažujeme aj o tom, že či je možné využiť finančné prostriedky na úpravu pracovných miest, e, aby bolo možné lepšie zabezpečiť inklúziu. Takisto by sme chceli venovať osobitnú pozornosť ženám. Ja som tiež aj vo výbore pre ženy a tiež sa venujem aj otázke rozdielu od odmeňovaní medzi mužmi a ženami a tu je tiež veľmi dôležitá e, téma aj pre ženy so zdravotným postihnutím, kde ten rozdiel odmeňovaní je ešte výraznejší. A preto vidíme naozaj tú silnú diskrimináciu, ktorá existuje v praxi voči ženám. A je to téma, ktorej venujeme osobitnú pozornosť a tiež využívanie finančných prostriedkov pre úpravu pracovných miest, aby sa mohli zaradiť aj osoby so zdravotným postihnutím. Napríklad vo Francúzsku máme povinnú kvotu 6 6 zo zamestnancov musia byť osoby so zdravotným postihnutím, ale v praxi to nie vždy tak je, pretože nemajú peniaze na to, aby mohli upraviť pracovné prac miesto pre tieto osoby. Ďakujem teraz pani Langen. Ďakujem pani predsedajúca, kolegovia. Minulú eh, december som bola požiadaná od skupinou Green, za, za zelenú skupinu, aby som teda venovala sa tejto stratégii, pretože je považovaná za veľmi dôležitú. Je dôležité vyslať silný signál Európskej komisii, pokiaľ ide o pokračovanie súčasnej stratégie a je však e, smutná realita je, že osoby so zdravotným postihnutím stále nemôžu uplatňovať svoje základné práva v EÚ. Aj všetky členské štáty v EÚ ratifikovali dohovor OSN o právach osob so zdravotným postihnutím. A, ale ako som povedala, však realita je taká, že tisícky ľudí s postihnutím musia žiť e, v segregovaných rezidenčných inštitúciách za neludských podmienok a bez šance zúčastniť sa už spoločenského života. E, ja by som taktiež e, pozastavila sa na chvíľku a pripomenula si 8 osôb, ktoré zomrelo v požiari v tzv dome starostlivosti v Českej republike minulý víkend. Ak naozaj chceme zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli naozaj si užívať e, alebo mohli užívať e, ľudské základné práva a žili dôstojný život, musíme mať naozaj lepšiu stratégiu po roku 2020. My tú stratégiu potrebujeme, tam musí zabezpečovať všetky e, ustanovenia dohovoru OSN, musí mať ambiciozne ciele, ambiciozný časový rámec, ten musí byť plne integrovaný do európskych politík aj do rámcov e, vnútroštátnej legislatívy. My potrebujeme stratégiu, ktorá rieši výzvy osôb, osobitné výzvy týchto osôb, ktoré sú obeťami e, diskriminácie. My potrebujeme potrebujeme stratégiu, ktorá, ktorá zvládne tieto výzvy. A to budúca stratégia musí byť pripravená spolu s, za, za spolupráce s týmito osobami a ich organizáciami a musia byť zapojení do všetkých konzultácií aj s komisiou. A tá tiež vytvorí kvôli tomu osobitnú task force a my očakávame od tejto task force, aby systematicky e, zahrňala do všetkých politík práva z e, osôb so zdravotným postihnutím, vrátanie aj e, politiky pre rodovú rovnosť a osobitná pozornosť sa musí venovať boju proti násiliu aj v zahraničnej politike EÚ my očakávame veľa od tejto, od tejto task force, ale sme tu aj preto, aby sme poskytli našu pomoc a pripravili naozaj ambiciozný, stratégiu po roku 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a posledný, ktorý uzavrie tu, bude pani Rafalská a potom dáme slovo ostatným ehm, poslancom, takže nech sa páči pani Rafalská. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Pre všetkým by som sa chcela poďakovať za tento návrh e, uznesenia. Ako, som už počul, ako sme už počuli aj z predrečníkov, je to veľmi dôležitá stratégia. Je dôležité, aby sme pristúpili k tej novej stratégii naozaj ambiciozne, ale zároveň aj e, seriózne. Únia je naozaj jedný z najbohatších regionov sveta a najpokrokovejších, avšak žiaľ, e, naďalej množstvo ľudí v Európskej únii, a tu hovoríme o počte viac ako 80 miliónov, cítia, že sú vylúčení. A Znamená to, že často možno strácame ich dobré skúsenosti a nezohľadňujeme e, osoby s zdravotným postihnutím na pracovnom trhu. Európska stratégia po roku 2020 pre osoby so zdravotným postihnutím je nevyhnutná musí zabezpečiť e, to, aby všetci naši obyvateľia vrátane osob so zdravotným postihnutím tvoria integrálnu súčasť našej spoločnosti a preto je nevyhnutné prideliť zodpovedný rozpočet, pretože bez peňazí sa mnohé z týchto úloh nepodarí splniť. E, potom treba prijať jasné, jasný časový rámec, kedy čo treba prijať a tiež treba určiť aj konkrétny spôsob e, monitorovania toho, ako sa tie tieto všetky veci budú diať a realizovať. Takisto je veľmi dôležité, aby proces konzultácií, či ten proces spoločného dialogu na, pri vypracovaní novej stratégie bol naozaj aj dostupný pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sa teda zúčastnili toho samotného procesu, vrátanie tých organizácií, ktoré tieto osoby zastupujú. A musíme poslať jasné posolstvo Európskej komisii aj členským štátom, pretože tu o úlohe členských štátov hovorila aj pani predsedajúca eh, Nikolsonová ako spravodajkyňa že potrebujeme stratégiu po roku 2020, ktorá bude naozaj stratégiou ambicioznou, odvážnou, ale aj reálnou. Samozrejme, nemôžeme e, strácať e, tieto osoby a ich skúsenosti. Čiže je treba zabezpečiť e, možnosť ich účasti na pracovnom trhu, treba im zabezpečiť vzdelávanie, školenia a všetky tie veci, ktoré tak strategicky vyjadrujú taktiku, čo budeme robiť pre osoby so zdravotným postihnutím. Ďakujem pekne. Teraz by som odozdala slovo panu Košovi. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretném... Ďakujem za slovo. Ja by som chcel pogratulovať tomuto návrhu. Viem, že bola vynaložená skutočne veľká miera práce. Ja som bol v rámci svojho prvého mandátu spravodajcom a Pracoval som na príprave e, stratégie 2020. No a čo sa týka mobility ľudí s postihnutím, tak to je veľmi dôležitá téma. Tento cieľ bol v podstate dosiahnutý a preto je veľmi dôležité, aby sme vytvorili vhodné prostredie pre túto stratégiu. V poslednej dobe sme zaručili e, bezbariérovosť, e, ale ešte nás čaká veľa ďalšej práce. Sú tu skutočne veľké výzvy a taktiež máme dobré návrhy riešení a to e, vďaka digitalizácii. Takže taktiež tu pomáha Pomáha to tomu, aby sa účinne integrovali osoby s postihnutím. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby po roku 2020 sme pracovali so stratégiou, ktorá je na dosahovanie cieľov a účinná. No a Musíme samozrejme sa pridržiavať aj dohovoru OSN a prípadne aj celodržateľného rozvoja. No ako bolo povedané, musíme reagovať na nové výzvy a mať víziu do budúcnosti, ktorá bude trochu širšia. A taktiež musíme mať pred e, očami stále dohovor OSN. Takzvané focal points, alebo teda ich financovanie, toto bude taktiež veľmi dôležité, kontrola a monitorovacie práce momentálne nie sú príliš efektívne. Ja som prednedávnom počul, že v poslednej dobe um, bolo mnoho projektov, ktoré mali za cieľ um, podporiť ľudí s postihnutím, ale nepodarilo e, sa im to, pretože nezapojili do príprav priamo osoby s postihnutím. No a išli na to milióny eur aj na výskum v tejto oblasti a podstate absolútne sa nezohľadnili osoby s postihnutím, pretože iba osoby s postihnutím vedia sami, čo je pre nich najlepšie. A ja si myslím, že bezbariérovosť musí byť zaručená všade v európskych inštitúciách. No a ešte by som chcel upozorniť na jednu konkrétnu vec. E, v rámci mnohých diskusí už som povedal, že je pre mňa skutočne veľký problém to, že je tu negatívna diskriminácia voči osobám s postihnutím. A naďalej to pretrváva, naďalej je to problém. Myslím si, že Európska komisia by si to mala celé znovu ešte premyslieť a mala by sa pokúsiť eh, vypracovať nejaký lepší návrh riešenia. Európska únia podpísala príslušné dohovory a ratifikovala ich, takže je našou povinnosťou bojovať proti negatívnej diskriminácii osôb s postihnutím a zakázať takúto diskrimináciu. To je dôležité. Ďakujem. Ďakujeme teraz pani Ferrandis a potom pani Francen. Ďakujem. Samozrejme by som chcela poďakovať za e, prezentáciu správy. Ďakujem, pani predsednička. Táto práca, ktorá naďalej prebieha, tam chcem zdôrazniť tri aspekty. My ich zašleme v podobe pozmenujúcich návrhov, aby sa rozpracoval tento návrh. Poprvé, ako už bolo povedané, potreba toho, aby tam boli v akčnom pláne, v stratégii zahrnuté rôzne akčné oblasti, na ktorej, na ktorej treba pracovať. Rovnoprávnosť, účasť, eh, dostupnosť, eh, kultúra, zdravie a taktiež chudoba alebo odstraňovanie chudoby. Po druhé, myslím si, že táto stratégia mala mať eh, referenciu alebo odvolávku na mladistvých, maloletých, Cieľom je e, zdôrazniť, že deti s postihnutím sú predovšetkým deťmi a majú rovnaké práva ako ostatné deti, ale môžu potrebovať odlišný prístup a prispôsobenú účasť e, na aktivitách, aby mohli takýž uplatňovať svoje práva. Toto musia zobrať do úvahy členské štáty. Taktiež v rovnakom smere sa mi zdá dôležité tam mať odvolávku na to, že členské štáty musia uznať rôzne typy postihnutí a je treba rozlišovať, či sú to e, senzoriálne, intelektuálne, fyzické alebo psychické. A taktiež je treba e, zaviesť prispôsobené opatrenia, a treba zobrať do úvahy špecifika všetkých týchto typov postihnutí. Sú určité členské štáty, ktoré e, si neuvedomujú alebo nezdôrazňujú vo svojom právnom poriadku tieto aspekty, taktiež tu máme eh, takých, ktorí nepočujú a ešte sú zrakovo postihnutí. Toto je v podstate dvojité postihnutie, tiež to treba zohľadniť. No a ďalšia vec, musíme zdôrazniť to, že členské štáty musia podporovať inkluzívne podniky, ktoré podporujú pracovnú inklúziu osob s postihnutím, tak aby mali rovnaké podmienky ako ostatní pracovník, ostatní pracovníci, aby hrali dôležitú úlohu eh, na európskej úrovni v rámci našho života. Ďakujem. Ďakujeme pani Franson a tom pán Majrina. Ďakujem za túto e, verziu dokumentu. Ďakujem, že je tam odvolávka na Európsky pilier sociálnych práv, ale možno by sme tam mohli dodať nejakých pár bodov. Chcem tomu dodať tri veci. Po prvé, chceme vyzvať komisiu, aby podporila členské štáty pri k implementácii Európskeho aktu e, dostupnosti taktiež e, zdôrazniť dôležitosť inkluzívnych pracovných trhov a dodať tam odvolávku na e, zacielenú um, zacielenie ESF na sociálne hospodárstva. No a taktiež um, mať možnosť sa sám rozhodnúť európsky e, rozpočet pre koordináciu a asistenciu musí byť súčasťou e, stratégie pre osoby s postihnutím. Ďakujeme pán Majrino a pán Brglas. Ja súhlasím s tým, čo, o čom sa hovorí eh, a akým spôsobom teda táto diskusia smeruje. Myslím si, že toto je extrémne dôležitá otázka. My tu máme skutočne extrémne dôležitý nástroj, eh, to je dohovor OSN, e, no a súhlasím s tým, že ho musíme vnímať ako referenčný bod absolútne zásadného typu, pretože tam sa stanovujú ciele, ktoré musíme rozvíjať v rámci našich politík. No a po druhé, keď sa hovorí o právach osôb s postihnutím, tak je treba s týmito ľuďmi viesť rozhovory, treba s nimi hovoriť. I toto ale znamená, že musíte priamo byť s nimi v kontakte, a musí sa zaručiť ich priama účasť. Takže tu by sme mali vyvinúť väčšie úsilie. Mali by sme robiť to, čo robíme v Európskom parlamente a ešte pridať v tejto oblasti. A hovoriť s osobami s postihnutím, to znamená, že musíme hovoriť o podmienkach, ktoré objektívne skutočne sú pre nich nerovné. Projekty musia byť vždy personalizované. To má veľkú hodnotu a je treba hovoriť aj s konkrétnymi osobami a vypočuť si ich konkrétne príbehy, aby sme vedeli, akú mieru podpory, akú presne podporu potrebujú. V minulosti sme hovorili o autonómnom živote, o nezávislosti, podpore autonómie, situácii žien s postihnutím, potom o tom, že títo ľudia um, môžu trpieť chudobou a tak ďalej. No ale je treba byť skutočne veľmi náročný, čo sa týka pomoci, asistencie, predovšetkým pokiaľ niekto trpí nejakým vážnejším postihnutím. Nemôžeme si myslieť, že táto téma ehm, patrí len do kompetencie národných politikov. My sme si už dávno uvedomili, že skúsenosti v jednotlivých členských štátoch EÚ sú odlišné, no a preto by bolo treba spresniť ciele. Musíme mať dispozícii napríklad minimálne štandardy, pod ktoré nikto nemôže klesnúť pri rozvíjaní svojich politik a služieb súvisiacich s asistenciou týmto osobám. No a v tomto zmysle musíme skutočne byť veľmi nároční, čo sa týka investícií, aj čo sa týka sankcií. V predchádzajúcom parlamentnom období, ako bolo povedané, parlament urobil veľmi dôležité a pozitívne kroky, ale problém je ten, a je to treba kategoricky zdôrazniť, tieto naše návrhy sa nestali súčasťou stratégie Európskej komisie, takže to treba povedať a nesmieme byť e, skromní. Ďakujem pán Brgles a potom pani Bišov. Ďakujem. Ja taktiež vítam tento návrh dokumentu. Chcel by som poukázať na dôležitosť e, ľudských práv osôb s postihnutím. My sa zaoberáme touto témou, no a preto v podstate Európska únia, zaoberá sa touto témou, pretože Európska únia podpísala dohovor OSN na túto tému a skutočne je to absolútne unikátny dohovor v porovnaní s eh, Európskou chartou základných práv, ktorá taktiež je súčasťou našej legislatívy a je veľmi dôležité sa zaoberať toto tému a pracovať na nej, pretože tým ukazujeme, že berieme ľudské práva vážne. Tam, kde dochádza často k spoločenskému vylúčeniu. Musíme e, zaručiť e, integráciu osob s postihnutím. To je skutočne veľmi dôležité. E, naďalej je tu otázka boja proti chudobe a proti diskriminácii na základe pohlavia. Skutočne to je jeden veľký celok a preto je dôležité sa zaoberať konkrétnymi situáciami, ktoré vedú k sociálnemu vylúčeniu je treba zaručiť samozrejme, aby osoby s postihnutím mohli viesť samostatný život, aby mali prístup k individuálnej starostlivosti a taktiež musia mať možnosť sa spoláhnuť na to, že v rámci svojho štátu, ale aj v iných štátoch je im zaručená možnosť mobility. Taktiež sú tu situácie postihnutých osôb, kde sa ťažko dá hovoriť o samostatnom živote, no ale je treba sa postarať o to, aby opatrovníci, rodina, príbuzným, aby netrpeli osamelosťou, alebo aby tá príslušná osoba taktiež netrpela osamelosťou. Európska únia musí zaručiť, že títo ľudia budú riadne integrovaní do spoločnosti a máme tu teda tému dlhodobého opatrovníctva. Ďakujem, pani Bišov. Ja, vielen Dank. Ich begrü- Ďakujem. Tiež vítam toto uznesenie a myslím si, že je dobré, že tam vkladáme aj to, že máme teraz pilier pre sociálne práva. Tam sa zaoberáme explicitne eh, rovnakými príležitosťami a právami pre všetkých vrátane osob s postihnutím. V texte máme napísané, že Ehm, máme tam ustanovenia v tomto zmysle. No a môžeme sa snažiť ešte trochu konkrétnejšie sa pozrieť na to, čo to znamená, keď sa na to pozrieme z európskej perspektívy a nie z národnej perspektívy. Ja mám často tú skúsenosť, že keď s týmito ľuďmi hovoríte, tak oni vám sa vám zveria, čo všetko zažili. Napríklad v Nemecku majú takýto, taký preukaz, ktorý Ehm, im umožní mm, prístup na rôzne miesta, no a potom, keď cestujú do iného členského štátu, tak zistia, že nič podobné tam nemajú a že im, im tam neplatí. A je rok 2020 a ešte stále sa nám to nepodarilo vyriešiť. To je skutočná hamba a myslím si, že je dôležité vyvíjať tlak a povedať, že našim cieľom by mal byť možno takýto európsky preukaz, alebo príslušné uznávanie takéhoto preukazu v ostatných členských štátoch, tak aby e, sme, alebo takýto človek nenarazil na veľké problémy, keď e, vycestuje. No a ďalšia téma, o ktorej by som chcela hovoriť, pretože u nás je to veľmi momentálne dôležité a síce, že máme viac než 300 tisíc osôb, ktoré pracujú v takých dielniach a máme štúdiu Ministerstva práce, asi spred dvoch, troch rokov. A tam sa hovorí, že v priemere títo ľudia zarábajú 180 eur za mesiac a túto prácu, do ktorej chodia každý deň. To znamená, keď si to prepočítate na 35 hodín za týždeň, tak v podstate za hodinu dostanú euro 30. To je skutočne neakceptovateľné. Toto musíme riešiť, pokiaľ Chceme zaručiť im účasť na spoločenskom živote a príslušným správom mm, spôsobom oceniť ich prácu aj finančne. Ďakujem. A teraz možno komisia by sa k tomu ešte vyjadrila. Madame Placencia pani Plasencia Porero. Yes, hi, sorry. Dobrý deň. Ďakujem. Ja by som chcela na úvod poďakovať za návrh uznesenia, ktoré sme si prečítali pozorne a taktiež za pripomienky, ktoré tu dnes zazneli. Ako ste videli, v poverovacom liste komisárky Dali implementácia dohovoru OSN o právach osôb s postihnutím je prioritou pre našu komisiu a taktiež budeme venovať tejto téme veľkú pozornosť. Chcela by som skutočne povedať, že sme odhodlaní pracovať v tomto smere. Chcem poukázať na posledný dokument týkajúci sa Európskeho piliera sociálnych práv. A tam sa hovorí, že bude vypracovaná a navrhnutá v roku 2021 posilnená stratégia pre osoby s postihnutím. Taktiež uznávame, že naďalej tieto osoby šeria, čelia v Európe prekážkam. No a keď e, budeme pripravovať túto stratégiu, tak Európsky parlament e, vyzývame, aby prispel do tohto procesu. Príprava tejto novej stratégie je dobrou príležitosťou, aby sme pokročili pri implementácii dohovoru. Taktiež to, nám to ukladá veľkú zodpovednosť. Musíme totiž zaručiť, že osoby s postihnutím budú mať prístup k právam, ktoré sú zakotvené v tomto dohovore. My sme teraz lepšie vybavení než pred desiatimi rokmi, keď sme predstavili tú minulú stratégiu, pretože sa nám podarilo dosiahnuť mnohé výsledky, ktoré nám potom pomohli. Máme viac e, údajov, e, vynaložili sme e, finančné prostriedky, máme legislatívu, no a chápeme, že chcete, aby sme boli ambiciozní v tejto stratégii. No a na záver by som chcela povedať, že taktiež získame informácie z vyhodnotenia súčasnej stratégie, skutočne tá implementácia už je pokročilej fáze. Taktiež sa tešíme na výsledky verejných konzultácií. Tam si vypočujeme hlavné obavy, ktoré majú osoby s postihnutím. No a e, chcela by som povedať, že budeme skutočne spolupracovať pri príprave tejto stratégie po roku 2020 priamo s osobami s postihnutím. Pozorne si potom prečítame záverečnú verziu e, vašej správy so všetkými pozmenujúcimi návrhmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Tým sa dostávame k bodu 23. Prezentácie komisie ohľadom aktuálneho stavu vo vzťahu k Európskemu eh, fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ako prvá dostane slovo pani Blinkevičiute, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. Včera sme vo výbore hovorili o alebo hlasovali o začiatku medziinstitutálnych rokovaní. A teraz môžem počkať. Počkám, kým sa usadí e, zastupkynia komisie. Taigi tęsiu. Iš tikrųjų vakar, e, vakar... Tak, teraz môžem pokračovať. Včera prebehlo hlasovanie vo výbore ohľadom medziinštitucionálnych rokovaní vo vzťahu tomuto fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Máme už e, kalendár naplánovaných trialógov. 4. februára bude prvá schôdza v rámci trialógu. Ja som spravodajkyňou v otázke EGF a chcela by som vám pripomenúť naše stanovisko ako to vyzeralo na prvých e, schôdzach a ktoré veci sú pre nás dôležité. EGF je fond Solidarity. A pomáha tým, ktorí prišli o prácu, snažia sa preškoliť, vzdelať, nájsť inú prácu, e, aby tí, ktorí prišli o prácu, sa mohli čo najrychlejšie dostať späť na trh práce a nájsť si prácu. Toto nie je fond pre podporu zamestnaných, ale takých, ktorí o prácu prišli. Je to naozaj dosť vyvážený fond, e, funguje už od roku 2006 a na úvod by mal e, podchytiť tých zamestnancov, ktorí e, stratili prácu kvôli globalizácii, kvôli premiestneniu prevádzky, potom ešte pribudla finančná kríza ako kritérium, potom chceme podchytiť tých, ktorí prišli o prácu v dôsledku finančnej krízy. Tiež e, cieľová skupina boli mladiství, alebo teda mládež, ktorá sa ešte vzdeláva, e, ľudia v regiónoch na úrovni NAC 2. Teraz musíme urobiť rozhodnutie o tom, e, Ehm, ako EGF v rámci eh, eh, bude fungovať v rámci viacročného financového rámca, aký obsah bude mať, aké funkcionality a tak ďalej. Komisia vypracovala návrh, ktorý napríklad Ehm, sa znižuje počet zamestnancov z 500 na 250, zavádzajú sa tam nové čísla, e, tie žiadosti e, budú zjednodušené a lehoty financovania ako e, lehoty na poradenstvo o žiadosti sa tiež skracujú. Ehm, v Lani na plenárnom zasadnutí sme potvrdili naše stanovisko a naša pozícia je ešte ambicioznejšia ako pozícia komisie. Dáme si za cieľ, aby fond ešte efektívnejšie podporoval zamestnancov, ktorí prišli o prácu. Integračné opatrenia pre nás budú mimoriadne dôležité. Ehm, rozšírime alebo budeme chcieť rozšíriť rozsah pôsobnosti, tak ako sa to navrhuje a ešte viac. Zabezpečíme, aby technologické zmeny, digitalizácia, automatizácia, Brexit a všetky ďalšie príčiny boli zapracované, pretože tieto príčiny sú za, zamest- za nezamestnanosťou, spôsobujú nezamestnanosť a niekedy je ťažké eh, stanoviť eh, konkrétnu príčinu, ktorá viedla k strate pracovného miesta. My sa preto usilujeme, aby eh, tie opatrenia, tie prostriedky boli stanovené vtedy, keď sa očakáva dopad reštrukturalizácie a nie keď sa dajú stanoviť nejaké konkrétne príčiny Tiež sa budeme snažiť znížiť počet tých e, zamestnancov na 200. Pozícia komisie je 250. Prečo? Lebo tým pádom e, môžu z tej pomoci ťažiť menšie podniky. Takisto je pre nás dôležité, aby aktívne opatrenia zahraňali aj e, dávky pre deti. Deti by boli lepšie zabezpečené a ich rodičia by potom mali viac možností hľadať si prácu, e, vyškoliť sa, získať si ďalšie vzdelanie, aby ich deti potom mohli byť zabezpečené. Tiež <clears throat> by sme chceli ponechať možnosť vyplácania pre mladistvých, ktorí sú ešte v procese vzdelávania. Toto by malo mladým ľuďom pomôcť rýchlejšie si nájsť prácu. Ďalej chceme zaviesť jednorazové, eh, jednorazovú úhradu eh, vo výške 20 až 25 tisíc eur, ktorí eh, chcú založiť podnik. Takisto sme uvažovali o názve fondu. Možno by sa mohol trochu zmeniť, aby ten rozšírený rozsah pôsobnosti v ňom bol lepšie odzrkadlený. Dúfam, že dospejeme ku kompromisom v rokovaniach s radou a sme ochotní mm, usilovať sa o dobrý výsledok. Oficiálne stanovisko je, že nebudeme diskutovať o politických otázkach, dokiaľ rada neurobi rozhodnutie o viacročnom finančnom rámci ja sa musím e, pridržiavať tejto pozície a 4. februára sa zúčastníme rokovacích zasadnutí, ale kým nebudeme mať konkrétne čísla od rady ohľadom viacročného finančného rámca, môžeme v trialógoch diskutovať len o technických záležitostiach, čiže prvé trialógy budú skôr technického charakteru a v neskorších trialógoch môžeme diskutovať o technických aspektoch, pardon, finančných aspektoch. Budeme hovoriť e, o tom aj s tieňovými spravodajcami. 4. februára sa uskutoční zasadnutie s tieňovými spravodajcami. My tam lepšie prediskutujeme našu rokovaciu taktiku. Som veľmi rada, že je tu zástupkynia komisie. E, a som zvedavá na jej pozíciu. No a teraz dávam slovo e, komisii Eh, zástupkynia DG Ample, eh, pani Suková. Dobrý deň, pani predsedkynia, pani spravodajkynia, vážení kolegovia, vážení uh, europoslanci. Ďakujem, že ste napredovali s prijatím mandátu včera, čo nám teraz dáva možnosť začať, ako pani Vienkevičová spomenula trialog 4. februára. Myslíme si, že je dosť dôležité dohodnúť sa na všetkých elementoch, na ktorých sa dohodnúť dá, aby sme e, e, e, ešte než začne ďalšie programovacie obdobie si dohodli pravidla a nie peniaze, keďže toto je ešte otvorená otázka medzi hlavami vláda štátov. Začnem, že o čo ide v tomto fonde. Eh, bol vytvorený v roku 2006 a potom od roku 2007 to bol jeden z kľúčových fondov, eh, špeciálny finančný nástroj mimo eh, rozpočtu VFR, aby podporil pracovníkov, ktorí prišli o pracovné miesta. Bohužiaľ dôvody boli aj e, teda zmenu, zmeny rozsahu pôsobnosti, že sa to týkalo len ľudí, ktorí prišli o prácu, keď e, toto bolo odôvodnené globalizáciou. Neskôr v rokoch 8, 2008 a 2009 sme čelili závažnej e, ekonomickej kríze a rozsah pôsobnosti integrácie sa rozšíril aj na dopady tejto krízy na ľudí. Teraz 2014 až 2020 sme E, zachovali tento e, rozsah pre e, intervencie, ale rozšírili sme to aj o mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú, pretože v 2013 sme diskutovali o finálnom statuse pravidiel v rámci EGF pre obdobie 2014 a 2020. Európa čelila veľkej miere nezamestnaní, nezamestnanosti ľudí, ktorí sú ešte v procese vzdelávania No a e, e, v tým pádom e, potom vlastne to súviselo aj s koheznou politikou, kde došlo do vysokej miery práve k stratám zamestnania medzi týmito skupinami dochádzalo k vnútorno, vnútroregionálnym zmenám, e, reštrukturalizácie, zatvárali sa podniky a trh práce čelil veľkému nátlaku, čiže pre mladých ľudí bolo ešte ťažšie nájsť si prácu. E, v súčasnosti sa veci vyvíjajú veľmi dobre, oveľa lepšie ako predtým a z toho dôvodu pre ďalšie programovacie obdobie už nenavrhujeme e, pokrytie mladých ľudí vo vzdelávaní, pretože tam máme tematický e, celok pod EGF, e ale tiež chceme počkať e, na vývoj v regióne, až potom tam zaradíme mladých ľudí od budúceho programovacieho obdobia chceme zaradiť mladých ľudí pod Európsky sociálny fond. V 2019 sme zaviedli preventívne opatrenia, že ak e, dojde k no-deal Brexitu, tak to bude možnosť, aby sa zmobilizoval EGF a podporil regióny, kde dopady takéhoto e, tvrdého Brexitu e, by mali dopad na nezamestnanosť. Potom zmeny podmienok pre mobilizáciu fondu boli spomenuté. V súčasnosti máme minimálne 500 ľudí, ktorí prišli o Eh, eh, mm, prácu vo veľkých podnikoch, eh, alebo došlo k redundantnosti takéto práce v tom istom podniku alebo v, tom, v, tom, v tomto regióne alebo v susedských regiónoch počas obdobia 9 mesiacoch. Pomáhame v tejto výnimke pre E, e, malým, teda malým trhom práce, tam, kde to má dopad na trh práce, aj keď e, to prekračuje ten, tú hranicu 500 ľudí. Potom trošku lepšie objasnenie v nariadení, že Európsky globalizačný fond e, väčšinou podporuje ľudí, čiže nepodporuje spoločnosti a poskytuje e, aktívne opatrenia trhu práce ako e, zlepšenie zručnosti, pomoc pri potom zmena bydliska, čiže ak e, je to potrebné, e, potom e, začínajúce podniky, potom sme spomenuli tú jednorazovú finančnú čiastku, nehovorím len o oprávnených, ale pasívne sociálne e, e, príspevky, ale nie sú možné, ale aj nepasívne pre ľudí, ktorí mm, e, si získajú vzdelávanie, zlepšovanie zručnosti alebo majú dávky v nezamestnanosti, tak im poskytnúť finančnú pomoc, aby mohli si zabezpečiť takúto rekvalifikáciu. Iné typy dávok na deti, ak tieto sú nastavené mm, na e, stimuláciu, e, na to, aby sa mladí ľudia zaradili do, e, na, trh práce, ale je to maximálne 35 záväzkov EGF. Úroveň podpory EGF je kofinančná teda je to 60 e, e, celkových nákladov v závislosti od národných podmienok. Zvyšok by mal byť financovaný buď štátom alebo regionom, alebo e, lokálnym orgánom, alebo zo súkromných fondov. Toto je otvorené prípadným národným špecifikám alebo národným ustanoveniam. Prípad by mal byť implementovaný od prezentácie E, e, do 20 mesiacov by to malo byť spracované od žiadosti komisii. Nechceme to predlžovať ešte viac. Teda začiatok tejto podpory poskytovanej ľuďom alebo krajine alebo regiónu pre týchto ľudí. Čiže je to asi 300 dní od prijatia návrhu, aby e, sa vybavil tento návrh takže toľko to trvá mm, obdobie od implementácie. Pokiaľ ide, toto je podpora pre osoby, ktoré prišli o prácu počas referenčného obdobia a nerozlišujeme medzi mm, typom e, zmluvy alebo zamestnania e, typu e, buď to môže byť e, E, samostatne zárobkovo činné osoby alebo e, dočas, teda e, ľudia zamestnaní na polovičný úvezok, na plný úvezok alebo zamestnanci podniku, kde sa táto zmena udiala. A bohužiaľ, predsednička upozorňuje rečničku, aby hovorila pomalším tempom, pretože tlmočníci absolútne nezvládajú Takže e, vidíme, že toto sa snaží e, e podchytiť ľudí, ktorí e, trpia zmenami v takejto spoločnosti, ale aj e, ľudia, na ktorých sa odrazila takáto zmena. Od začiatku, kedy funguje Európsky globalizačný fond 2007, sme mali 160 prípadov od 21 členských štátov a e, podporili sme 150 tisíc e, pracovníkov, trochu viac ako 40 tisíc ľudí, e, najviac žiadostí za jeden rok bolo v roku 2009, 2010 a 2011 a to sú obdobia, kedy bola zložitá situácia s finančnou krízou v Európe a malo to veľmi negatívny dopad na ekonomiku a niektoré podniky. <clears throat> Máme strednodobé hodnotenie ohľadom Európskeho globalizačného fondu. Toto bolo v roku 2008 a toto bol hlavný základ, eh, aby sme prehodnotili návrhy pre Európsky globalizačný fond po roku 2020. Eh, navrhovanie návrhu sme založili Eh, na tomto eh, prehodnotení, eh, keď sme v roku 2018 predložili nové nariadenie. Strednodobé hodnotenie potvrdilo, že EGF mm, mal pridanú hodnotu takisto intervencie globalizačného fondu boli veľmi viditeľné. Lokálne ľudia vedeli, že, že je to súčasť intervencie rozpočtu EÚ e pre fond, ktorý bol vyvinutý konkrétne pre nich. Takisto sa ukázalo, že e, e, súčasný rozsah pôsobnosti v dôsledku krízy nie je už dostatočný, lebo digitalizácia, robotizácia sú, majú takisto dopad a dopad takýchto aktivít spoločnosti, tieto dopady v týchto spoločnostiach sú poprepájané a nedá sa rozlišovať, čo je dopad e, globalizácia alebo digitalizácia alebo určitých finančných e, ťažkostí a dospeli sme k názoru, že musíme otvoriť e, teda dôvody intervencií a toto je tiež odrazené v našom návrhu. Eh, udržateľnosť je eh, uvedená eh, v stredodobom hodnotení EGF, pretože to poukazuje na to, že je to nápomocné pre revitalizáciu pracovných metód, verejných služieb, zamestnanosti, um, dĺžka um, procesu mobilizácie bola kritizovaná, že to nie je dostatočne efektívne, že trvá 300 dní e, vyriešiť prípad, čiže sme navrhli zjednodušenie postupu práve pre tento účel. Teraz e, návrh e, veľmi stručne popísaný je, že GF je samostatný nástroj mimo e, rozpočtových stropov a návrh komisie je, aby e, zmobilizoval trochu viac ako v súčasnosti. Momentálne e, je to 170 miliónov ročne v rámci EGF. <clears throat> Navrhujeme 125 miliónov ako strop poskytnutý z EGF teda e, strop finančnej podpory. Ponechali sme názov fondu. Ako som spomenula, je to dobrá známa značka. Ľudia vedia, že toto je nástroj, ktorý je mobilizovaný centrálne a je zacielený na regióny, na skupinu ľudí, ktorí stratili prácu v dôsledku reštrukturalizácie spoločnosti alebo v dôsledku nejakých ďalších dôvodov Um, ktoré tiež môžu byť uvedené. Uh, ostane to finančným nástrojom, ktorý bude podporovať iba uh, ľudí pre hľadanie nových pracovných príležitostí a reštrukturalizáciu. Rozsah sa uh, rozširuje. Akýkoľvek dopad, ktorý má vplyv na trh práce, bude môcť byť dôvodom pre žiadosť o podporu z EGF. No a Limit je e, navrhovaný na 225. Viem, že tu bol spomenutý ten limit 200, ktorý navrhuje parlament. E, veľké spoločnosti je stále, viac, je stále menej e, veľkých spoločností, ktoré podliehajú reštrukturalizácii. Sú to stredné podniky, ktoré Eh, čelia eh, konkurencii v svete globalizácie a digitalizácie, čiže eh, sme tam navrhli tých 250. Takže myslím, že ehm, iniciatíva ehm, zamestnanosti mládeže má pomôcť mladým ľuďom ktorí nie sú e, v procese vzdelávania. E, Teraz e, sme v stojíme výzve voči tým, ktorí sú neaktívni a sú tu potreby a my musíme začať od začiatku roku 2021, keď začneme implementáciu nových opatrení, aby sme naozaj mohli aktivizovať týchto ľudí a zabezpečili si k ním prístup a nechceme sa vyhnúť tomu, že urobíme niečo v regióne a nakoniec sa toho ľudia nezúčastnia. Takže to, že ESF pokrýva potreby a tým pádom už je to rýchlejšia intervencia alebo rýchlejšie môžu zasahnuť. My sme navrhli, aby sme výrazne zjednodušili ten proces mobilizácie pre tieto fondy, pretože potrebujeme rozhodnutia aj z e, rozpočtových orgánov a to nejako nepomáha tomu, aby sa to rýchlo dialo, aj keď EGF stále bol označovaný ako, ako kvázi nástroj e, pohotovostný či naliehavý Avšak naliehavosť sa ako si vytratila, vytratí z toho, kým sa to všetko schváli. Takisto, pokiaľ ide o spolufinancovanie, najvyššie, máme najvyššiu mieru spolufinancovania. Argumentom je, že v súčasnosti je tu určitá e, súťaž medzi Európskym sociálnym fondom a globalizačným fondom z hľadiska financovania spolufinancovania. Čiže rozvinutejšie členské štáty majú kofinancovanie nižšie než EGF, tak pre nich je zaujímavé pripraviť nejaký prípad a požiadať o peniaze, preto dostanú väčší podiel EU peniazy a pre menej rozvinuté regióny nie je pre nich zaujímavé urobiť projekt EGF, je pre nich väčší význam urobiť ESF a nemusia vyvíjať osobitný projekt kvôli tomu, pretože tam majú vyššiu, vyššiu mieru kofinancovania. A keď budú a keď budú mať viac, tak potom by to bol väčší podiel, tak by mohli viacej využívať aj ten globalizačný fond. My sme navrhli aj v rámci nariadenia pred dvoma rokmi aby tu bol osobitný rámec pre výkonnosť alebo monitorovanie výkonu určitými indikátormi či ukazovateľmi. A tie už sú súčasťou rozhodujúceho procesu pre každý prípad. Takže každý, kto začína pripravovať projekt, bude vedieť, aké sú očakávania že umožní komisii LEP spoločný monitorovací systém. Žiaľ, E, rada bola odmietnutá dosť prekvapivo zo strany členských štátov, pretože tie členské štáty, ktoré doteraz mali tie prípady EGF, tie ujedli správy. Čiže nič sa výrazne podstatne nezmenilo, len to, že sú transparentne v texte nariadenia. Tiež sme zaviedli jeden online prehľad pre komisiu, aby získali lepš- informácie lepšej kvality, potom čo získajú intervencie a aby sme mohli lepšie merať e, v využívanie e, tohto fondu v, v rámci zamestnanosti a môžeme aj potvrdiť, či aby sme presne vedeli, že tieto prostriedky či priamo viedli k tomu, že niekto si mohol nájsť eh, prácu. Eh, momentálne to, to eh, úspešnosť takáto zatiaľ nie je požiadavkou, ale my sme to zaviedli, aby to tak bolo. Teraz pokiaľ ide o to, že kde sa nachádzame a aké sú pozície v rámci prípravy troch inštitúcií v nariadení OEGF, ten bol prijaté všeobecné smerovanie z rady minulý jar a členské štáty e, to odhlasovali s výnimkou Fínska, ktoré sa zdržalo, takže väčšina členských štátov bola za, avšak pokiaľ ide o detaily prediel, ktoré sme navrhli, že sa budú meniť, sú k tomu rôzne stanoviska zo strany členských štátov a verím, že v rámci trialógu sa nám podarí dosiahnuť e, globalizačný fond, ktorý či nariadenie globalizačnom fonde, ktorý bude dostatočne operatívny a funkčný. Takže ďakujem za možnosť eh, vyjadriť eh, vystúpiť v vašom výbore. Ďakujem pekne. Teraz najprv tieňoví spravodajcovia a potom pôjdu členovia. Pani Fransen. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajkyni, aj kolegovi, kolegom z komisie. Ďakujem za prezentáciu situácie v EGF. Myslím si, že v mnohých eh, bodoch eh, sa oci sa, vidíme aj naše body v kom, tomu, čo navrhuje komisia. Ide o tiež rozšírenie rozsahu EGF. Posledný vývoj ukazuje, že je to kľúčová vec. Predovšetkým mali, čo skoro bude Brexit, ale musíme určiť budúce vzťahy, aby to je ešte stále otvorená otázka, aj keď eh, v najlepšom snaha ide o to, že sú, je to ohrozené tisícky pracovných miest. Takže a to je potom e, podstatné pre EÚ a bola pripravená do 2021 podporiť týchto pracujúcich či zamestnancov a je dobre, že aj rada sa chce dívať, e, alebo rada tiež vníma túto potrebu e, rozšírenia e, pôsobnosti. Potom je tu ďalší dôvod, digitalizácia, zmena klímy. Každý súhlasí, že toto sú veľké výzvy pre ekonomiku, avšak zatiaľ nie sú zahrnuté do rozsahu súčasného EGF a nemôžeme zároveň aj zdôrazňovať dôležitosť týchto víziev a ponechať ľudí len tak na pospas. Ak sa chceme vyhnúť e, nejakému degapelu a ten, takému podobnému prípadu, ako bol Carrefour, tak je revízia EGF kľúčová. Takže by som chcela vyzvať komisiu, aby podporil parlament e, v návrhu na budúce VFR. Musíme prezentovať jasný front aj vzhľadom k tomu, aké rokovania prebiehajú na rade. Takže vážená, vážená pani spravodajkynia, teším sa na spoluprácu s tejto dôležitej téme v záujme európskych eh, zamestnancov a pracujúcich. Ďakujem pekne pani Brofi za riniu. Ďakujem pekne pani predsedajúca, ďakujem aj kolegom z komisie za prezentáciu. Včera jedna z jedna z mojich záverečných hlasovaní vo výbore EMPL som hlasovala za otvorenie medziinstitucionálnych rokovaní k EGF. Takže moja skupina Renew Europe e, podporuje text, ktorý odhlasovala parlament minulého roku. A keďže som ale britská poslankyňa, už nebudem tieňovou spravodajkyňou, keď sa začnú rokovania. Takže prajem všetkým kolegom produktívne, úspešné rokovania a verím, že posledný alebo ten konečný text e, bude na prospech tým občanom, ktorí sa cítia byť opustení alebo zabudnutí v dôsledku globalizácie. Ďakujem. The last one would be uh, Madame Phillips. Poslednou je pani Phillips za zelených. A je to pani Šparenták. My sme mali Alexandra Filipsa ako tieme spravodajcu, ale ona je tiež Filipsovú e, teraz, e, takže ja budem miesto nej. Ďakujem pekne za prezentáciu. E, ako zelení, my tiež sme za spravodlivý prechod k zelenej ekonomike mnohé roky a ekonomický prechod je podstatou tohto procesu a je potrebné zo strany EÚ, aby podporila ľudí, aby si mohli nájsť prácu, keď oni prídu. A za zelených som rada, že návrhy, ktoré tu sú, pokiaľ sa týkajú veľkej reštrukturalizácie v dôsledku znižovania emisí CO2 alebo digitalizácie, takže to je dobré. A tieto stanoviská parlamentu sú v súlade aj s našimi názormi. Chcela by som pozvať komisiu, aby nám uviedla, ako vidí možné synergie medzi tým eh, fondom pre prechod a EGF, tranzitorným fondom a e, globalizačným fondom a tiež by som chcela počuť trochu viac, ako, ako sa vyvíja prípad Carrefour. Teraz pani Lízy za ID, ale ju tu nevidím, tak pani Šidlo za EKR. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Vážení kolegovia, pani predsedajúca, ja si myslím, že najdôležitejšie, aby sme stále zabudali, nezabudali na to, že tie riešenie, ktoré príjmeme, sa naozaj budú týkať tých, ktorí tú pomoc naozaj budú potrebovať. Pred nami sú nové výzvy, ktoré sa týkajú e, civiliz- zmien v civilizácii, o čom hovorili už aj predstavitelia Carrefouru, že sa stále budú budú, sa, pre, sa bude stále viac digitalizovať aj predaj, alebo sa, sa obchod presúva online. Takže tieto veci sú tu, sú tu veľké zmeny a my musíme prijať také riešenia, ktoré potom budú prospech eh, ľudí, a ja verím, že sa nám podarí pripraviť taký fond, ktorý naozaj bude pre tých, ktorí ktorí vďaka tomuto fondu získanú, získajú tú potrebnú podporu. Ďakujem. Thank you. And on behalf of GUE, Mr. Ďakujem pekne za GUE. Pán Guzma nie je tu. Dobre, takže ešte máme dvoch čl- poslancov z výboru, pani Vonkerius a pani Betrene, ktorí sa hlásia o slovo. Pani Vonkerius, ja len malú poznámku, lebo ostatní kolegovia už e, hovorili o tejto téme, ale s týmto novým mandátom by, by sa mohla taká situácia, ako vznikla v Carrefoure, by sa sa dalo jej vyhnúť? či existuje nejaký, nejaký spôsob, ako sa odvolať, lebo Carrefour to odmieta. Ako sa ten projekt teraz celý vyvíja? Čo sa udeje? ja mám záujem o ten prípad Carrefour, ale ostatní kolegovia tiež eh, sa na toto pýtali. Ďakujem, pani Veden. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som vám chcela poďakovať pani spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za výbornú prácu. A tiež ďakujem aj zástupkyni komisie za prezentáciu. E, Všetci teda súhlasíme s tým, že tento fond je naozaj skutočným nástrojom pre európsku solidaritu, pre podporu pracujúcich, ktorí prišli o prácu a je nepopierateľné, že je naozaj užitočný ja vítam návrh, ktorý ste pripomenula, ktorý podporila Európsky parlament, ktorý sa týkal zníženia tej, tej, tej miery alebo medznej hodnoty, pretože sú to rôzne veci a pripomenuli ste aj, že globalizácia nie je jediným faktorom, lebo je tu digitalizácia, Brexit, zmena klímy, samozrejme je nám ľúto Brexitu a prechod na klimaticky neutrálnu ekonomiku a preto Európska komisia minulý týždeň predložila v rámci zelenej dohody aj návrh pre fond pre transfor- spravodlivú transformáciu a ja by som preto chcela mať nejaké informácie o tom, ako tento nový fond spolupracuje, alebo ako vlastne sa, e, ako, ako mám vzťah z EGF, aké sú synergie, iste majú rôzne účely, ale pomoc e, by, alebo obidva tieto fondy by mali pomáhať zamestnancom či pracujúcim pri prechode eko na, na no-, novú situáciu a tak ako, ako sa tieto fondy budú využívať konzistentne, aby pomohli naozaj tým, ktorí potrebujú. Ďakujem, pani pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za poskytnutie týchto informácií. Mám tu ešte niekoľko otázok tá najreálnejšia zmena je teda rozšírenie rozsahu pôsobností, e, nových postupov, zmena tých e, mier spolufinancovania a financovania podobne. Čiže mám otázku, že keď sa snažíme riešiť e, prístupnosť toho fondu a fond sa zvyšuje, a nie až tak veľmi zo 170 miliónov na 225 miliónov, o čom ste hovorili, že či tu nie je nejaká taká obava, že že tých e, prostriedkov jednoducho bude primálo na to, že sa vlastne rozšírilo rozsah pôsobností a keď chceme podporiť, neviem, či ja doteraz to vlastne podporilo asi 4 tisíc mladých ľudí, aj tak to nebolo veľmi veľa. To je prvá otázka. A druhá otázka, mohli by ste mi povedať, že akým spôsobom sa budú doplňať dva fondy, Fond spravodlivej transformácii, ide o zelenú dohodu a Fond globalizač, globalizačný fond, teda v situácii, e, keď tu máme tieto rôzne zmeny, ktoré budú súvisieť s Green Deal, so zelenou dohodou, budú tu určité obavy, eh, pretože dojde k strate zamestnan... dojde k strate pracovných miest, neviem, v baníctve, v metalurgii a v takýchto ťažkých priemysloch a v či dôsledku týchto zmien potom eh, tie osoby, ktoré budú prepustené z práce, a to budú možno, že stovky tisíc eh, pracujúcich, či na, budú nakoniec mať môcť dostatok prostriedkov z toho fondu EGF, eh, e pretože toto, je, tento fond je určený na, pre všetkých eh, osoby, ktoré prídu o prácu, nielen pre mladých. Floor, uh, Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo komisii a potom spravodajkyni, aby ukončila túto diskusiu a chcela by som požiadať všetkých, aby ste hovorili, že hoďte trošku pomalšie, pretože všetci veľmi rýchlo tak pre tlmočníkov. Takže nech sa páči pani Súková, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa snažím hovoriť pomalšie, ale vždy na to zabudnem. Takže ďakujem za všetko, čo ste povedali, za vaše zaujímavé stanoviská a chcela by som povedať toľko, že keď dáme e, sociálny fond plus plus e, tranzitorný fond IGF, e, teda ten sociálny plus plus ten tranzitorný fond sú programované z mimo programovacieho obdobia. Oba majú za cieľ pomôcť ľuďom pre spravodlivý prechod nájsť lepšiu prácu alebo vôbec nájsť si zamestnanie, zabezpečiť sociálnu inklúziu, aj tiež zlepšiť vzdelávacie systémy a určité, posky, určité školenia. To je Európsky sociálny fond. Bude platiť vo všetkých členských štátoch a vo všetkých regiónoch a je to naplánované na 21 až 27. Ten fond e, tranzitorný či pre prechodné obdobie investuje len v tých regiónoch, kde výzva smerom ku z, z hospodárstvu neutrálne k zmene klíny a preto metodológia vychádza z kritérií v regiónoch, kde máme vysokú produkciu uhlia alebo hnedého alebo kde sú emisie najvyššie skleníkové. A Malo by to byť naprogramované na obdobie 2021 až 2027, a to je výzva pre harmonizovanie a zabezpečenie synergií medzi ESF plus a e, ETF a EGF a bude sa to diať v rámci partnerských dohod, ktoré budú predstavené do, ešte predtým, než bude prezentovaný operačný program. A tieto partnerské dohody, to bude dokument, ktorý bude identifikovať e, v ktorých regiónoch či v ktorých členských štátoch, ako sa budú využívať rôzne fondy, ktoré im boli k dispozícii v rámci zdieľaného manažmentu. Potom ďalším rozdielom je, že tento fond pre spravodlivý prechod bude mať zoznam opatrení. Tam je 9 opatrení, ktoré sú súčasť tiež sú, môžu byť podporované aj tým Európskym fondom pre regionálny rozvoj alebo Európskym sociálnym fondom, ale budú doslovne konkrétne zacielené na konkrétny región. No, definícia týchto špecifických regiónov s tým začína teraz. Máme správy v rámci Európskeho semestra ohľadom jednotlivých krajín. Vo februári bude tá správa publikovaná. Potom komisia navrhla novú prílohu DB, eh, kde sa eh, stanovia miesta, kde eh, je najväčšie riziko pre zamestnanosť, tak aby zasahovalo sa tam v rámci Fondu pre spravodlivý prechod podpora malých a stredných podnikov, vytváranie rôznych aktivít v rámci výskumu a inovácie v rámci spoločnosti v týchto regiónoch, ale bude sa aj pomáhať ľuďom, pokiaľ prídu o prácu, aby sa zaviedli teda e, opatrenia na pomoc a hľadania pri hľadaní novej práce, pomoc ľuďom v ťažkých situáciách. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bude využitý len ak e, dôjde k masovému prepušťaniu. A to je ten rozdiel. Fond e, pre spravodlivú tranzíciu sa tomuto pokusí predísť ešte pre, predtým, než ľudia prídu finálne o prácu. A po, pokusí sa im pomôcť sa prekvalifikovať alebo nájsť si inú prácu. No a čo sa týka Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Tam hovoríme o ľuďoch, ktorí už prišli o prácu. Takže to je ten najväčší rozdiel. Toto nevylučuje situácie, kde je napríklad nejaký región, ktorý má prínos e, z Fondu spravodlivej tranzície a taktiež je tam nečakaný dopad na e, spoločnosti v tomto regióne vzďaka vzhľadom na ekologizáciu alebo z iných dôvodov. No a potom tá spoločnosť bude môcť prepustiť veľký počet ľudí a v tom prípade sa môže zasiahnuť e, v rámci Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Takže žiadny z týchto troch fondov nebude vylúčovať ani miestny prístup alebo prístup na miestnej úrovni. Čo sa týka rozšírenia rozsahu pôsobnosti, tak my sme sa rozhodli, aby sa to netýkalo len globalizácie a finančnej krízy. Zdôrazňujeme prechod k nízkoholikovému hospodárstvu, robotizácia, digitalizácia, automatizácia. Toto sú globálne výzvy, ktoré sa týkajú všetkých. A taktiež chcem zdôrazniť, že v našom návrhu meníme typ podpory ľuďom, ktorí prišli o prácu, vyhodnotia sa ich digitálne zručnosti a dodajú sa im nové digitálne zručnosti, tak aby mohli možno hm, si získať teda úplne nové alebo zlepšiť už existujúce digitálne zručnosti. Takže toto sú opatrenia, ktoré sú potrebné pre všetkých ľudí, ktorí prišli o zamestnanie Máme napríklad, bohužiaľ, prípad Carrefouru. No už je to tak, že v rámci súčasného e, nariadenia o EGF nemáme e, postup zmieru ani trialógy, takže pokiaľ sa rozpočtové orgány na tom nedohodnú, tak koniec. V decembri rada toto ozrkadlila, hovorila o tomto na úrovni Koreperu a potom predseda rady a parlamentu povedali, že prípad Carrefour sa stane judikatúrou. Takže v podstate sme poslali potom list belgickým úradom v tomto zmysle. No a v rámci plánovania Brexitu sme chceli rýchlo zmeniť EGF, zmeniť rozsah pôsobnosti, ale rozhodlo sa, že to je trochu predčasné, takže uvidíme neskôr. Belgicko nie je žiadnym spôsobom obmedzené môže predložiť ďalší návrh, samozrejme splniť e, ustanovenia, požiadavky nariadenia, tak aby ten návrh bol akceptovateľný pre radu aj pre parlament, čo sa týka prepušťania ľudí v Kerfúri. Toto je jeden z našich e, dôvodov, prečo chceme rozšíriť rozsah pôsobnosti, pretože pokiaľ ste to boli urobili skôr, tak prípad Carrefour by nebol problematický. Ale ďakujem a teším sa na spoločnú prácu. Pani Blinkevičiute, prosím, len krátko na záver. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani Suková za tieto informácie. Skutočne skvelá spolupráca. Ja ako spravodajkyňa si myslím, že tento návrh je veľmi dobrý a že berie do úvahy konkrétnu situáciu a taktiež si myslíme vzhľadom na minulosť, že môžeme nájsť lepšie riešenia v rámci rokovaní, tak aby to bolo v záujme občanov, ktorí prišli o pracovné miesto. Chcem poďakovať jedným spravodajcom, naďalej budeme spolupracovať tak aby sme našli to najlepšie riešenie v rámci trialógu. Ďakujeme a to je všetko. To bol program dnešnej schôdze výboru EMPLO a teraz prichádza schôdza koordinátorov. Takže prosím, koordinátori, zostaňte v bezcosti.